A teraz to znamená, že nemáme zmeny v programe a prvým bodom je vyhlásenie Rady a komisie o príprave zasadnutia Európskej rady. A k tejto téme dám slovo pani Jolly v mene rady. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pán predseda Barozo, ctené poslankyne poslanci. Pri tejto príležitosti sa prihováram snemovni e, na plenárnej schôdzi za v mene rady. V januári sme e, v parlamente rokovali o tejto veci a v dôsledku Lisabonskej zmluvy sme si uvedomili, že potrebujeme úzkú spoluprácu predseda, predsedajúci vyhlasuje. Môžete síce odísť, ale iste nemôžete vyrušovať tí z vás, ktorí tu chcete zostať, tak e, ukážte príslušnú vážnosť tomu, čo tu riešime. Pokračuje pani Jolie. Uvedomili sme si, ako úzko treba spolupracovať s Európskym parlamentom pre úspech akéhokoľvek predsedníctva v budúcnosti. Európsky občania vzhliadajú k EÚ a vyžadujú od EÚ výsledky, ale nerozlišujú medzi parlamentom, komisiou a radou. A takýto občan má v podstate pravdu, pretože máme spoločné zdieľané eh, zodpovednosti, povinnosti. Prvá Európska rada ktorá označí e, koniec maďarského predsedníctva, je neuveriteľnou príležitosťou, aby sme si zosumarizovali a urobili inventúru z toho, čo sme urobili, čo sme dosiahli v spolupráci s touto snemovňou. Začnem hospodárskou politikou. Európska rada završí prvý európsky semester, v ktorom sa e, hospodárske oživenie a finančná stabilita začína, fiskálna stabilizácia Migrácia a konvergenčné programy priniesli svoje ovocie a takisto sú tu štrukturálne reformy pre inteligentný, sociálne inkluzívny a dlhodobo udržateľný rast. Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi komisiou, radou a členskými štátmi pri riešení národných reformných programov a pri uplatňovaní odporúčaní sa prvý európsky semester stal iba semestrom a netrval dlhšie. Európska rada podporuje konkrétne žiadosti krajín, ktoré schválila Rada a tieto požiadavky by mali byť reflektované všetkými národnými štátmi v ich rozpočtových rozhodnutiach a štruktúrálnych reformách. Musím vám povedať, že Dokonca aj v rokovaní pri trialógu sme zaradili odkaz na európsky semester, takže Európsky parlament bude náležite informovaný o vývoji v tejto veci. Čo sa týka paktu Euro+, plus, väčšina členských štátov, ktoré participujú na tomto pakte, preukázali záväzky, ktoré celkovo predstavujú vyše 800 rôznych opatrení. Tieto záväzky predstavujú dobrý krok k naplneniu cieľov tohto paktu, ktorý musí byť teraz implementovaný na národných úrovniach. Ale ambície a razantnosť odhodlanie v dosahovaní týchto záväzkov nás ešte len čakajú. Myslím si, že členské štáty musia ukázať konkrétnejší, skonkretizovaný, adresnejší prístup a vyššie ambície. Dovolte mi obrátiť sa teraz k šiestim e, návrhom, ktorý sa nazýva Sixpack v našom spoločnom žargone. Je to na plenárnom zasadnutí, má to ešte väčší priestor. Ja tu na tomto mieste len pripomeniem, že maďarské predsedníctvo má mandát od Európskej rady, aby dosiahlo politickú dohodu s Európskym parlamentom do konca júna o tejto veci hospodárskeho riadenia. V marci sa rada rozhodla okamžite konať a dala sa do intenzívnych trialogových rokovaní s parlamentom a komisiou. Tri inštitúcie vedno odviedli výbornú prácu. Pôvodné stanovisko Európskeho parlamentu má zo sebou, na neho sú naviazané 2000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, čiže je to obrovská, obrovská právna otázka a sú tu aj nejaké technické prekažky, ktoré treba prekonať. To sme zvládli, text, ktorý máme na stole, je silný, razantný a má zabraniť budúcej kríze. Informujeme eh, predsedu Európskej rady, a tým preukazujeme e, náš záväzok organizácie, ktorá nám, nás poverila touto úlohou a takisto som bola fascinovaná rozhovormi s mnohými poslankyňami a poslancami. Ďakujem vám za túto skúsenosť, keďže sme priateľským predsedníctvom voči parlamentu. Dúfam, že sa dostaneme k záverečnej dohode a že ten čas, ktorý sme tomu doteraz venovali, nebude premrhaný. Teraz finančné trhy, európske obchodovanie, a podnikanie. Toto všetko zaujíma európskych občanov, ktorí od nás očakávajú, že preberieme na svoje plecia zodpovednosť, rozhodnosť a že budeme konať proti zadlženiu, ktoré zaťažuje naše hospodárstva. A napokon vieme i to, že záležitosť Grécka bude tiež na pretrase Európskej rady a dovolte mi teraz sa vyjadriť k ďalšej téme justície a domáce záležitosti. Venujeme sa strategickým záležitostiam azylu, Schengenu, migrácii, vychádzajúc so záverom, záverov rady o domácich záležitostiach z nedávneho obdobia 9.6. Európska rada poskytne ďalšie politické úsmernenia a spoluprácu v šengenskej oblasti, ktorá sa bude rozvíjať a ktorá potrebuje zabezpečujúce mechanizmy. Dovolte mi zdôrazniť, že dobré fungovanie Schengenu vyžaduje od členských štátov, aby plne aplikovali v praxi pravidla a tým zvýšili vzájomnú dôveru medzi štátmi. Vyžaduje si to efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie a priamo systémy tohoto monitorovania a vyhodnocovania. A teraz sa budem venovať voľnému pohybu osôb. Je to odlišná osoba, aký komunitér, ako Schengen. Napriek tomu tieto dve témy sú nerozlučne prepojené je to najviditeľnejší úspech európskej integrácie. A členské štáty si musia uvedomiť, že to, čo stojí za Schengenom, z čoho Schengen vyplýva, to sa nezmenilo. Riedenie externých hraníc je podmienkou pre cestovanie v rámci šengenskej zóny bez toho, že by človek musel ukazovať doklady. Viete, že o nariadení o Frontexte, Frontexe sa konajú e, rokovania o pozmeňujúcich návrhoch. Frontex v podstate je nástrojom, ktorý kontroluje naše externé hranice. Prezidentstvo víta pozitívne výsledky nedávneho stretnutia v trialogu členské štáty. Si prediskutovali túto vec dnes popoludní výsledky a sme optimisticky. Myslíme si, že je možné završiť dohodu do obdobia, kedy bude zasadať Európska rada, ktorá len privíta tento výsledok. Čo sa týka európskej azylovej politiky, nedávny vývoj vyvinul tlak na túto politiku, pretože je tu oveľa viac ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Je zásadné, aby sme dokončili spoločný európsky azylový systém do roku 2012, všetky opatrenia na zabranenie E, nežiaducich javov nastavili tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť takéhoto spravodlivého a efektívneho systému. Európska rada bude revidovať aj napredovanie príprav rozvoja kapacít na zvládanie migrácií a tokov utečencov. Cieľom musí byť vykoreniť problémy v koreni. Preto vytvárame partnerstva s krajinami južného susedstva. Prvým krokom je e, široko záberový štrukturovaný dialog o migrácii, mobilite a bezpečnosti s týmito krajinami, aby sme im ponúkli eh, hmatateľné prínosy osoch aj pre nich, aj pre EÚ. A teraz niekoľko slov ku Chorvátsku. Uzavretie rokovaniami s Chorvátskom bolo jednou z najvyšších priorít maďarského predsedníctva. Chorvátsko odviedlo naozaj veľkú prácu a spolu s predsedníctvom a komisiou a so zásadnou podporou tejto snemovne, za ktorú si snemovňa zaslúži obrovskú pochvalu, bude Európska rada do konca júna schopná završiť podpis eh, prístupu Chorvátska do EÚ, pričom do konca tohto roku sa podpíšu všetky ostatné súvisiace dokumenty a prístupová zmluva. Európska rada sa vráti k tejto téme ešte na stretnutí z decembra v roku 2011, alebo v decembri v roku 2011 a myslím si, že to, že generál Mladič naozaj je súdený v Hágu, bolo obrovským skokom vpred a tým aj Srbsko urobilo obrovský krok voči prístupu k EÚ v budúcnosti. Čo sa týka vzťahov s ostatnými susedskými krajinami, toto, bude riešiť, e, toto riešila pondelková rada zahraničných vecí. Európska rada by mala prijať aj deklaráciu o nedávnych udalostiach v tomto v širšom regióne. Medzi inými vecami vás si dovolím informovať, že Pán Mario Draghi bude vymenovaný ako budúci guvernér Európskej centrálnej banky. O tom sa bude hlasovať tu v parlamente. A napokon záverom bude sa hovoriť o podunajskom regióne, o strat- stratégii pre tento región a o stratégii rómskeho začlenenia. Podunajská stratégia má zvýšiť možnosti pre celý región ktoré podporia diverzitu členských štátov aj tretich krajín, ktoré budú e, prítomné svojimi aktivitami na západnom Balkáne. Rôzne komunity budú mať osoch z týchto stratégií, podobne ako to je s romskou stratégiou, ktorá môže predstavovať príležitosť pre nás všetkých. Ďakujeme snemovni, že vyprodukovalo správu Jaroka. Je to vynikajúca správa, je to rozhodnutie, ktoré bolo naozaj vynikajúco zharmonizované s našou prácou na tejto veci. Slovami e, premiéra Orbána a e, máme aj srdce, máme silnú Európu. Stené poslankyne, stení poslanci. Silná Európa je naozaj mottom maďarského predsedníctva. Dovolte mi vyjadriť nádej, ktorá súznie s tým, čo povedal nedávno predseda Buzek. Po maďarskej kom predsedníctve bude Európa silnejšia a lepšia. Ďakujem vám, zo srdca vám ďakujem za vašu spoluprácu za ostatné mesiace. Ďakujem vám. Grazie, grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Žeri. Teraz odovzdám slovo pánovi predsedovi komisie, pánovi Barozovi. Vážený pán predseda, ministerka Jerry, stejné poslanky, poslanci. Tento týždeň Európska rada má pred sebou veľmi komplexný program. Pani ministerka Deriová, e, v mene maďarského predsedníctva rady, chcem sa vám poďakovať za e, vašu angažovanosť za posledné mesiace. Tak ako to bolo prezentované, vo všeobecnosti dovolte mi sústrediť sa na niektoré body, niektoré momenty. Napísal som list e, členom Európskej rady kde som počiarkol, aké sú stanoviská komisie v tých e, veciach, ktoré sú podľa mňa najdôležitejšie a chcel by som sa podeliť o tie naše stanoviská s vami. Na konci sa vyjadrím v krátkosti aj k Grécku. Táto Európska rada e, spraví veľmi dôležité kroky smerom k zabezpečeniu, že rozhodovanie e, v oblasti ekonomiky bude koherentnejšie a kvalitnejšie. Najskôr tu máme balík riadenia ekonomických záležitostí. Chcel by som poďakovať úprimne za extrémne kvalitnú prácu, ťažkú prácu a za ten záväzok a angažovanosť, ktorú ukázali, pokiaľ ide o ponechanie tej miery ambícií v tej, riešení tejto otázky. Dnes povede komisár Ren eh, v mene komisie vysvetlia a približí naše podrobné stanovisko eh, v tejto veľmi dôležité veci. Dovolte mi povedať, že teraz očakávam, že parlament spolu s členskými štátmi sa dohodnú, pretože schválenie balíka pre správu a riadenie ekonomických záležitostí je nevyhnutné, pokiaľ ide o našu komplexnú reakciu na krízu. Je nevyhnutné dohodnúť sa na takomto balíku. Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim občanom, že keď sa snažíme zareagovať na výzvy súčasného rozsahu, nie sme schopní dohodnúť sa na takýchto základných pilieroch reakcie a odozvy na takúto krízu. Som presvedčený, že dohoda o tomto balíku posilní naše mechanizmy európske, eh, hospodárskeho dohľadu na európskej úrovni a z Európy bude ešte lepšie miesto, pokiaľ ide o zabraňovanie rastúcim deficitom a takisto objavovaniu sa nežiaducich a škodlivých makroekonomických eh, nerovnovách. Prevencia lepšia ako liečba. Takisto bude mať eh, lepšiu príležitosť korigovať niektoré nepriaznivé situácie v prípade, že začnú vznikať. Po druhé, očakávam, že vlády podporia tie konkrétne odporúčania zo strany jednotlivých štátov, ktoré 7. júna prezentovala aj komisia. Viete, že je to prvýkrát, čo realizujeme takúto kolektívnu aktivitu na európskej úrovni. Odporúčania vychádzajú eh, z rozsiahlej analýzy zo strany komisie pokiaľ ide o plány členských štátov smerom k udržateľnému rastu, tvorby pracovných miest a takisto smerom k udržateľným verejným financiám, sú zamerané a sú nastavené, presne napasované na tie najpalčivejšie výzvy, ktoré stojí pred každou členskou krajinou. Samozrejme, všetky tieto odporúčania zo strany komisie boli pomerne intenzívne na adresu niektorých členských štátov, ale som rád, že celkový výsledok si ponechal tú vysokú mieru ambícií. Nemôžeme zožať benefity jedného jednotného trhu na jednej strane a na druhej strane zároveň ignorovať niektoré veci, ktoré sa týkajú makroekonomických záležitostí. Nie je, nedáva zmysel podpísať takýto balík, ak hneď príde k spochybneniu tej metodiky, ktorá je za tým a ak e, spochybňa aj prístup komisie. Toto je aj silnejšia tabletka, tak povediať, pokiaľ ide o kolektívnu zodpovednosť, pretože európsky hospodársky priestor je oveľa viacej ako len suma e, jednotlivých národných ekonomík. Po tretie, Európska rada má podporiť aj zmenu zmluvy, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme zabezpečili nový mechanizmus stability v roku 2013 a aby sme zabezpečili kapacitu, ktorej budeme hradiť e, alebo teda pomáhať e, štátom, ktoré majú ťažkosti, kde bude istá, istá podmienenosť veľmi, veľmi jasná jasne ilustrujeme náš záväzok smerom k zabezpečeniu eurozóny na základe dobre nastavených financií. Ctení, cené poslanky a poslanci, zrejme si spomínate, že v januári, keď komisia prezentovala ročný prieskum rastu, tak ako veľmi dôležitú tému sme zdôraznili potrebu posilniť efektívnu schopnosť, teda efektívnu schopnosť financovania z tohto eurovalu. Tedy nás veľmi kritizovali, ale teraz došlo k jednomyselnému schváleniu zo strany vlád členských štátov o posilnení takéto kapacity. Kladím si otázku, či by nebolo zmysluplné takto to podporiť aj pred niekoľkými mesiacmi ekonomický balík, tieto špecifické odporúčania na rovne jednotlivých krajín a mechanizmus stability, to sú momenty, ktoré by mali viesť Európu k tomu, že sa ponaučí z tejto krízy. Komisia vydá maximálne úsilie na to, aby eh, čo najlepšie a najefektívnejšie riešila tieto záležitosti. Aby sme dokázali reagovať na hospodárskú krízu, je nutné zapojiť všetky sektory a odvetvia a najviac e, finančný sektor. Slúbil som parlamentu, že komisia predostrie legislatívny návrh ohľadom finančnej dane. Ten Návrh bude sledovať tri ciele. Poprvé, vyhnúť sa fragmentácii vnútorného trhu finančná, v oblasti finančných služieb, pretože je tu rastúci počet nekoordinovaných opatrení v oblasti daňovej na úrovni jednotlivých štátov, ktoré sú zamázané. Po druhé, táto finančná daň sa snaží vytvoriť aj vhodný, vhodný odrázajúci prostredok pre príliš rizikové alebo čisto špekulatívne transakcie. Po tretie, máme zabezpečiť, že finančné inštitúcie E, férovo a podstatne prispejú k zdieľaniu nákladov, ktoré vyplynuli z nedávnej krízy a takisto budú riešiť obavy ohľadom nadmerných ziskov. Príliš vysoké bonusy, ktoré sú stále vyplácané bankárom. Bankári boli nedávno zachránení značným príspevkom zo strany daňových poplatníkov a preto si myslím, že aj oni by mali teraz e, prispieť svojim dielom a mali by zdvihnúť verejné blaho. Druhé opatrenie, e, ktoré je predostrené Európskej rade, sa týka migrácie. E, Tieto otázky migrácie sa veľmi vypuklo ukázali v nedávnom období, hlavne pokiaľ čo, čo sa dialo na južno, južnom stredomorí. Hovorili sme o týchto veciach, hovorili sme o migračnom balíku a tam sú tie iniciatívy a politiky do budúcna a tie vám umožňujú, a teda aj členským štátom, riadiť azyl, migráciu a mobilitu príslušníkov tretich krajín v rámci bezpečného prostredia. Migrácia, a povedzme si, je to e, veľmi citlivá záležitosť, ale chcem to povedať veľmi jasne. Komisia nebude akceptovať akýkoľvek pokus podkopávať šengenské princípy a zásady. My e, budeme svetkami úplne iného. Tým, že podporíme európsky prístup k migrácii a k slobode pohybu, komisia navrhla posilniť e, správu a riadenie šengenského priestoru a tým pádom posilniť dôveru členských štátov v efektívne riadenie našich hraníc. Toto sa udeje tak e, na jednej strane posilnením Frontexu, teda hraničnej agentúry, a takisto formou mechanizmu hodnotenia, na základe čoho príde k spoločnému spolupráci hraničných orgánov členských štátov, pokiaľ ide o posudzovanie hrozieb. Takisto je tu istý systém zábezpek a umožníme, že na európskej úrovni bude možné konfrontovať možné ťažké a náročné situácie, kde naše vonkajšie hranice spoločné sú predmetom mimoriadných tlakov alebo kde členské štáty nie sú schopné eh, konať v súlade so svojimi povinnosťami, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Rozhodnutia, pokiaľ ide o najlepšie eh, spôsoby, ako zvláda, takéto situácie, by mali byť príjmané na európskej úrovni, kde by sme sa mali vyhnúť unilaterálnym, jednostranným krokom zo strany členských štátov. Eh, ako v prípade, že si to kritická situácia, že to nejakým spôsobom odvodní, tak môžeme pristúpiť k znovu zavedeniu vnútorných hraníc v niektorých prípadoch, ale vždy to musí byť v kontexte komunity. Takýmto spôsobom podporíme práve európsky rozmer systému, tak aby jednotlivé členské štáty sa necítili tlačené do unilaterálnych krokov. Ja budem sa snažiť nájsť jasnú podporu zo strany Európskej rady pre takýto, takéto opatrenie, tak aby e, komisia mala voľné ruky, pokiaľ ide o formulovanie ďalších konkrétnych krokov, aby to mohlo uspieť. Migračný balík je završený návrhom, pokiaľ ide o spoločný, efektívny a ochranený systém azylu, ktorý garantuje žiadateľom o azyl jednotné zaobchádzanie v rámci všetkých krajín EÚ. Som, e, verím tomu, že Európska rada naozaj podporí tie návrhy, ktoré sa nachádzajú v návrhu komisie, pokiaľ ide o minimálne štandardy, e, pokiaľ ide o príjem týchto utečencov a pokiaľ ide o štatút utečencov. E, požiadam Európsku radu, aby podporila v celosti tento balík pre migráciu a čo najrychlejšie, aby to spravila v rámci dohodnutých termínov. Európska rada takisto bude diskutovať o situácii v susedských krajinách, hlavne pokiaľ ide o partnerstvo pre demokraciu a takisto Litvu. Toto partnerstvo je e, veľmi dôležité aj z pohľadu našich arabských partnerov, ktorí, sa, ktorí vzhľadajú k Európe a snažia sa ju požiadajú o podporu demokratických procesov. Nemôžeme zlyhať, nemôžeme ich sklamať. Ďalšia vec, ktorá je vysoko na agende, je odporúčanie komisie, aby sa Chorvátsko stalo 28. členským štátom Európskej únie. Dúfame do 1. júla 2013. Ešte stále je pred nami kus práce, ale dúfam, že na konci mesiaca budeme môcť podpísať, uzavrieť tie zvyšné kapitoly v rámci konferencie o pristúpení. A nakoniec zmienka o Grécku, pretože samozrejme dúfam, že členské štáty takisto budú mať príležitosť diskutovať na najvyššej úrovni o situácii, ktorá je dôležitá a to nie len pre členský štát, konkrétny členský štát našej únie, ale myslím si, že aj z pohľadu stability eurozóny a z pohľadu Európskej únie, ako, stability Európskej únie ako takej. Otázka Grécka je, vyvstávajú z nej mnohé dôležité veci, nielen z pohľadu finančnej stability, ale aj z pohľadu sociálnych záväzkov a z pohľadu politickej rozhodnosti Európskej únie včerajšie hlasovanie v greckom parlamente umožňuje parlamentu vytvoriť konsenzus, e, ktorý podporí reformný balík, ktorý bude odsúhlasený s Európskou úniou a s Medzinárodným menovým fondom, pokiaľ ide o fiskálne opatrenia, privatizácie a reformy, ktoré sú dôležité e, na ceste Grécka smerom späť k rastu pretože musíme si to úplne ujasniť a povedať jasne, nie je žiadna alternatíva, neexistuje alternatíva tomuto plánu, takže musíme sa ho chopiť a konať v jeho intenciách. Viem, že mnohí ľudia v Grécku zažívajú obdobia ťažkých, veľkých ťažkostí a neistoty. Moja moje posolstvo smerom na Grékov je, že v prípade, že vláda, ich vláda bude konať, tak Európa nezlyhá. A Grécko dokáže preukázať, že má skutočne nefalšovaný záväzok k tomu reformnému balíku, ktorý bol odsúhlasený z Európskou úniou a s Medzinárodným menovým fondom, tak my budeme sprevádzať Grécko na jeho ceste smerom k rastu, pretože fiskálna konsolidácia je úplne nevyhnutná, ale cieľom je rast Nezabúdajme, že jedno euro, ktoré sa vynaloží na úrokové sadzby, je to isté jedno euro, ktoré nemôžeme dať ľuďom Grécka. Takže je to kriticky dôležité, aby sme znížili dlh a aby sme mali pod kontrolou schodok, aby sme mohli naozaj nastoliť dôveru v Grécku, grécké hospodárstvo a podporiť rast. Zároveň je mimoriadne dôležité, aby Gréci pochopili, že čeliac takejto ťažkej situácii musí byť na dosah národný konsenzus. Potrebujú národný konsenzus, ktorý nie je krátkozrakou politikou, ktorá drží stranu iba niektorým politickým názorom. Treba tu nastoliť dôveru medzi partnermi tak, aby trhy si to všimli a aby bolo možné potom na základe toho urobiť potrebné reformy. pondelok večer som sa stretol s premiérom Papandreom a hovorili sme aj o strategickom využití európskych fondov. Grécko má potenciál vynaložiť európske fondy na túto politiku a podľa mňa by sme mali zvýšiť čerpanie týchto fondov, pretože by mohli mať významný dopad na zlepšenie konkurencie schopnosti a zamestnanosti. Myslím si, že to sa nedá dať existujúcimi fondmi. Potrebujeme ďalej technickú asistenciu, zameranie adresné na rast a pracovné miesta. A toto všetko je urgentné. Opakujem, e, Grécko je v e, urgentnej naliehavej situácii. Prediskutujem si s Európskou radou, čo môžeme urobiť spolu s Gréckom. Myslím si, že môžeme spolu s vládou e, vymyslieť správnu vec, ale všetci sa musíme zapojiť, všetci, ktorí môžu niečím prispieť, či už odbornou pomocou z rôznych členských štátov, treba pomôcť. Vláda Grécka je ochotná sa pripojiť k všetkým týmto úsiliam a dúfam, že aj vy budete ochotní reagovať pozitívnym spôsobom na základe samozrejme striktných podmienok, ktoré budú určovať formu pomoci tejto krajine. Implementácia gréckého reformného plánu znamená neuveriteľné e, úsilie a zapojenie Grékov. Gréci majú nádej Áno, musia priniesť obete, vieme, že priniesú obete, ale na konci tej dlhej cesty je pre nich nádej a riešenia, ktoré sú na dosah. Musia škrtať, musia si utiahovať opasky, áno, ale tieto škrty je e, nevyhnutné urobiť pre rast. Budeme spolupracovať s greckými ustanovizňami a s greckým ľuďom, aby sme dosiahli tento cieľ. Ďakujem vám za pozornosť. Grazie, Ďakujem pekne, pán Barroso. A teraz dostane, dostanú slova rečníci za politické skupiny. Začneme pánom Dolom. 5 minút. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, vážená pani predsednička rady, Nikor Göri, len v krátkosti sa obrátim na teba za všetku prácu, ktoré, ktorú maďarské predsedníctvo vykonalo a za veľkú angažovanosť, ktorú si nám prejavila, ti chceme poďakovať. Potlesk určite neprekvapil. Aj v politickej skupine našej sme dobre natrénovali kolegov, téme v jednotlivých našich členských štátoch sa bude musieť nájsť odpoveď na E, euro a všeobecne na situáciu v hospodárstve. Najmä v Grécku sú občania veľmi znepokojení e, zo svojej budúcnosti a z budúcnosti svojich detí. Chcem využiť príležitosť, aby som gréckým priateľom vyslal tri posolstva. Poprvé, Európa je solidárna, robíme všetko, čo sa dá, aby sme vám pomohli sa dostať z tejto ťažkej situácie sme solidárni a sme si vedomí zodpovednosti. Po druhé, Situácia, ktorú prežíva Grécko, je výsledkom mnohých rokov, kedy sa tam žilo nad pomery, ako však aj v mnohých ďalších členských štátoch EÚ. A je potrebné povedať, že my všetci v Európe sa musíme pozrieť priamo veciam do očí. Okrem toho, Grécko uh, môže dostať pomoc len vtedy aj iné krajiny, ak my urobíme všetko, aj Grécko urobí všetko, aby sme skorigovali hospodárskú situáciu. Samozrejme, že si to vyžaduje všetko to, čo krajina dokáže ponúknuť, ale je to možné. Musím spomenúť aj Lotyšsko pred pár rokmi na okraji priepasti premiér Dombrovský so svojou vládou sa vydal cestou odvážnej politiky, opäť bol zvolený občanmi a dosiahol hospodárskú rovnováhu. V tejto situácii je samozrejme možné ísť do ulic a štrajkovať, je to samozrejme legitímne, odbory to môžu robiť, ja sám som bol odborárom a potom um, povieme, áno, treba situáciu chytiť za pače si a je potrebné nastoliť rovnováhu. A to vo všetkých našich členských štátoch. Zmeny sú potrebné. Môžu byť však aj veľmi pozitívne netreba len hľadať hriechy, um, euro, menový fond, centrálna banka, musíme nájsť východiska z krízy. Každý jeden z 500 miliónov euroobčanov musí cítiť vlastnú zodpovednosť. Sme solidárni v Európe, chcem to ešte raz zdôrazniť. Chceme nájsť východisko z tejto krízy a samozrejme, že na to potrebujeme hĺbkové reformy ekonomického riadenia monetárna časť hospodárskej a menovej únie nie je dostatočná a dnes za to horko platíme. V EPP sme zdôrazňovali potrebu legislatívneho balíčka pre hospodárskú reformu a boli by sme radi, aby naše členské štáty štáty sa nemohli až tak ľahko vzdávať svojich záväzkov a povinností v tejto oblasti. Chceme prijať také hospodárske pravidlá, ktoré by platili pre všetky prvky trhu a nechceme, aby bolo možné okamžite uplatňovať určité výnimky. Chceme sa poučiť z minulosti. Každý tu v miestnosti to určite pochopí a rád by som uzavral svoj príspevok eh, v pozitívnom tóne v súvislosti s dobrou e, správou o budúcom pristúpení Chorvátska, ktorý sa sta- ktoré sa stane 28. členským štátom EÚ. Chorvátsky ľud veľmi veľa dosiahol, vláda bola veľmi odvážna, orientovaná vpred. Je to dôležitý príklad pre nás všetkých tu v Európe hoci musíme bojovať s určitými pochybnosťami, um, mali by sme presadzovať solidaritu, toleranciu, rešpektovanie uh, ľudskej cti a ľudských práv. Toto sú hodnoty, ktoré nikdy v minulosti neboli také dôležité ako dnes v čoraz viac sa globalizujúcejšom svete. Som presvedčený o tom, že Európania to chcú, a že sa dokážeme pozrieť ponad okraj vlastného taniera aby sme v rámci týchto vízií dosiahli spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Dal, Martin Šulc má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Zriedka, kedy má Európsky parlament e, príležitosť e, pripraviť zasadnutie Európskeho samitu v takej negatívnej atmosfére. Myslím, že si nemusíme robiť e, ilúzie. Toto zasadnutie Európskej e, rady je rozhodujúce a myslím si, že bude rozhodujúce aj pre našu budúcnosť. V jedných nemeckých novinách som tento týždeň čítal dôležitú vetu. Trhy neveria EÚ, pretože neveria, že nájde riešenie problémov. Ľudia v Európe, občania nedôverujú EÚ, pretože neveria, že ich vlády nájdu riešenia problémov. Nachádzame sa v ťažkej kríze. Sme v kríze dôvery európskeho projektu. Každý má takú krízu, akú si zaslúžil. Naše problémy sú už dávno známe. Otázka však znie, či si ich skutočne vezmeme k srdcu, alebo nie. Otázka znie, či máme odvahu byť sebavedomými Európanmi, ktorí sa vyrovnajú s krízou. Poviem vám jednu vetu, ktorá je veľmi nepopulárna momentálne v Európe, avšak napriek tomu to poviem, pretože som presvedčený o jej správnosti. Nepotrebujeme menej Európy, ale viac Európy. Potrebujeme viac odvahy, aby sme bojovali európskymi prostriedkami proti kríze. Prečo potrebujeme viac Európy? Na tomto rokovaní rady ide o dve veci. Poprvé, šéfovia štátov a vlád musia naspäť získať kontrolu nad dianím v krajinách. Nie je to tak, že by šéfovia štátov a vlád sami rozhodovali. V svete, kde dnes žijeme, existuje 43 podnikov, ktoré majú súvahu v objeme takých prostriedkov, e, ktorá je vyššia než e, štátny rozpočet e, takých krajín, ako je napríklad Poľsko. Znamená to, že tu ide o 43 ľudí, ktorí sú rovnako silní alebo silnejší ako napríklad polský premiér. Títo ľudia rozhodujú o osude ľudí na tomto kontinente. Diskutovalo sa už aj o inej otázke, že vždy presne pred ekofinom alebo rokovaním Európskej rady jedna, dve alebo tri ratingové agentúry um, znevážia to, čo momentálne máme uh, k tejto situácii um, predložené ako riešenie a snažia sa strhnúť moc do svojich rúk v Európe. Kto sú títo ľudia? Kto stojí za nimi? Kto platí ratingovým agentúram za ich rating? Od um, lobistických skupín dostávajú za svoje návrhy peniaze. Šéfovia štátov a vlád musia mať odvahu na to, aby si zabezpečili a znovu získali výsostné právo rozhodovať vo vlastnom štáte a to sa im podarí len vtedy, ak budú jednotní. Nepodarí sa im to, ak budú roztrieštení. Európa má dnes 7,8 svetového obyvateľstva v 27 členských štátoch a zdá sa, že v roku 2050 tu budú žiť len 4 svetového obyvateľstva. rozhodujúce mocnosti tohto sveta, rastúce ekonomiky tohto sveta, čakajú na to, že sa Európa roztriešti, počnúc s Nemeckom a končia s Maltou. Reaci- renacionalizácia retoriky je toho dôkazom v jednotlivých krajinách. V medzikontinentálnej súťaži obstojíme len vtedy z menového hľadiska kultúrneho, hospodárskeho, ak budeme držať spolu, ak budeme mať spoločnú vôľu, aby sme sa stali najsilnejším hospodárstvom sveta, pretože to pomôže urobiť z európskeho projektu úspešný projekt a solidarita znamená rozdeliť sa, mať e, silu pre nás to neznamená finančné dane, ale dane z finančných transakcií. Ak pôjdem do obchodu a kúpim si e, fľašu mlieka, tak zaplatím e, daň z pridanej hodnoty, ak však pôjdem na finančné trhy a kúpim si nejaký finančný produkt, žiadnu daň neplatím a to nie je v poriadku. Všetky problémy sú popísané. Jasné, buď sa nám to podarí, zjednotiť, spojiť Európu aby nebojovali národy proti sebe. Buď sa nám podarí sceliť Európu dohromady, alebo európsky projekt sa ocitne v absolútnom nebezpečenstve. Ak EÚ ako transnacionálny projekt zabezpečenia mieru a blahobytu stroskotá, tak stroskotá viac než len politická únia. Démoni 20. storočia, ktorí um, do priepasti zaviedli tento kontinent, by potom sa mohli opäť objaviť. Ďakujem pekne. Prima di dare la parola